il processo verbale della seduta Obnovujem zasadnutie, zápisnica a prijaté texty zo včera sú k dispozícii. Chce sa prosím k nim niekto vyjadriť? Nie. Takže